Teraz sa dostávame k vysvetleniu hlasovania a začneme s práv El Kadrawi ako prvý pán Golniš. Mr. Golniš? Yes, yes, yes. Oui, merci, merci, madame. Ďakujem, pani predsedajúca. Hlasovali sme o správe pánu El Kadraujo o režime odmeňovania e, spoločností, e, ktoré sú vo finančných službách vo väčšine prípadov tieto firmy e, vo Francúzsku nedecentným spôsobom kumulujú E, množnosti e, zastupovať sa v správnych radách. E, vyplácajú svojim riadiacim pracovníkom obrovské bonusy a to, čo my nazývame tie zlaté padáky. Toto odmeňovanie nie je pod spravované žiadnymi pravidlami V týchto podnikoch veľmi často akcionári, rovnako ako zamestnanci, strácajú e, svoje akcie. Táto situácia je absolútne nepriateľná, nemôže už ďalej takto trvať, musí okamžite skončiť, pretože bude diskreditovať trhovú ekonomiku a kapitalizmus. Teraz má slovo pán Hanen, nech sa páči. Pani predsednička, hovoríme, že e, teraz tu regulujeme e, privátny e, sektor a zamestnanosť v ňom niektorí členovia tohto parlamentu si ešte pamätajú, ako to bolo normou v ich krajinách. Aj my v 70. rokoch sme mali určité takéto prípady a viedlo to naozaj ku kalamitnej situácii Ehm, ak e, teda budeme obidvaja radi e, s tou zmluvou, ktorú budeme mať e, ja, ak ma budete vy zaujímať, tak prečo má do toho zasahovať vláda? Takže a podobné je to aj v EÚ. Tento návrh teda nie je proporcionálnym, proporcionálnou odpoveďou na aktuálny problém. Je to jednoducho iba vyplot zloby. Nikdy Eh, sme nechápali, prečo by sme mali používať eh, peniaze daňových poplatníkov na to, aby sme niektorých veľmi bohatých eh, zachraňovali za ich chybné úsudky. Takže nerozumiem, prečo by sme teraz mali z tohto dôvodu regulovať banky. A ak, tak by to malo sa diať národnými mechanizmami a, nema, mechanizmami a nemal by tu zasahovať do toho Brusel. Pán Kamau. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Je to naozaj skvelé vidieť vás tam ešte raz na tej stoličke. Myslím si, že všetci súhlasíme s tým, že odmenovanie by mal byť v súlade s výkonom. Všetkých nás nahnevalo to, čo sme videli. Ľudia ako riaditeľe, bankári, ako by dostávali odmeny za zlyhanie, hlavne keď sa štáty stále viac zadlžujú a keď sa objavujú tie problémy, ktoré všetci poznáme. Mali by sme si byť že však vedomí dôsledkov akéhokoľvek nariadenia a myslím si, že si nie sme toho vedomi. Ak budete upravovať odmeny, ak budete upravovať odmeňovanie tak, že to nebude v súlade s ich výkonom, tak jednoducho dojde k zvýšeniu nemenej časti, dojde k zvýšeniu základného platu a dojde k zniženiu tej premenlivej časti e, platu Dostali sme sa vlastne do situácie, kedy výkon a odmenovanie sú ešte menej v súlade, než boli kedykoľvek predtým. Postarame sa o to, aby to tak nebolo. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prechádzame k správe Leotard a v prvom rade bude hovoriť pán Lavia. Ďakujem pekne, pani, pre, pani predsednička. To, čo sa snažíme dosiahnuť, je to, že chceme regulovať trhy chceme regulovať trhy v oblasti nových potravín a nových potravinových technológií. Respektíve vytyčujeme štandardy pre monitoring, označovanie a využívanie týchto nových typov potravín. A v prvom čítaní bol tento zámer potvrdený parlamentom. Našou snahou bolo zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského života, zdravia a zároveň blahobyt zvierat, rovnako ako aj e, ochranu životného prostredia vo všeobecnosti. Rada mala vo všeobecnosti ale len časť tohoto celku tak ako sme to mohli čítať v návrhu počas prvého čítania. Čo je veľmi dôležité, neobjavili sa všetky tieto veci v návrhu rady a preto sme ich odstránili. Predovšetkým Predovšetkým išlo o otázku klonovaných potravín, respektíve klonovaných zložiek potravín, ktoré sa mohli nachádzať tak v potravinách alebo v krmive pozmenujúce návrhy, ktoré boli schválené a ktoré, ktoré prinášajú e, isté zábezpeky pre e, spotrebiteľov, musia zabezpečiť to, že budeme vedieť, odkiaľ pochádzajú tieto potraviny. Pán Karolánsky, nech sa páči. Vážená pani predsednička, pred mesiacom sme hlasovali o dokumente, ktorý hovoril o označovaní potravín. Snažili sme sa zabezpečiť, aby, pot, aby spotrebitelia mali jednoznačné informácie o tom, čo je v danej potravine, respektíve čo sa nachádza v danom jedle, ktoré konzumujú. Ak naozaj nám záleží na zdraví našich spotrebiteľov, tak jednoducho nemôžeme dovoliť, aby potraviny, ktoré pochádzajú z geneticky modifikovaných zvierat, boli umiestňované na, do našich obchodov. My chceme zdravé potraviny pre našich spotrebiteľov a preto si myslím, že by sme jednoducho nemali vzdať tento boj za potraviny, ktoré vieme, že sú zdravé a nemali by sme sa jednoducho vydať cestičkou experimentov a špekulovania. Ďakujem pekne, pán, pani predsednička. Technológia v oblasti potravinárstva okrem iného znamená aj to, že v Európe máme prebiehajúcu fázu alebo teda prebiehajúci proces, v rámci ktorého e, príjmame ustanovenia a procesy, ktoré pokrývajú a chránia zdravie spotrebiteľov tým, že zabezpečujú to, že potraviny sú vysokej kvality. Zahrňa to pohyb potravín, ale zároveň to zabezpečuje aj to, že tie potraviny sú e, bezpečné a zdravé. A to je sine qua non. Musíme chrániť ľudské zdravie. Musíme musíme mať pravidelné a efektívne legislatívne aktivity, v rámci ktorých budeme e, tieto veci pomenovávať a identifikovať. To, čo nám predložila rada, je akýsi zoznam všetkých produktov, ktoré majú isté nové charakteristiky. Tak, aby ľudia, aby ľudia vedeli, že potraviny majú isté zloženie, respektíve, že, že v nich nie je niečo, čo nie je informované, napríklad spôsobené genetickými modifikáciami. A to isté platí aj pre potraviny importované z tretich krajín, pre tie, ktoré sa dostávajú na spoločný trh. A práve preto tento legislatívny rámec je podľa nášho názoru uspokojivý. Pán Jol, nech sa páči. Äh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Konštatujem poprvé, že nie sú žiadne hospodárske požiadavky, ktoré by naznačovali e, využívanie klonovaného mäsa na e, výživu potravín. Po druhé, rizika klonovaného mäsa pre výživu ľudí ešte stále nie je celkom jasné. Hlavné však je, že klonovanie zvierat e, nie je v súlade s európskou legislatívou v oblasti ochrany zvierat a preto klonovanie zvierat nie je vhodné pre výrobu potravín a nie je to prípustné. Malo by to byť zakázané. Myslím si, že občania Európskej únie očakávajú od nás, že zaujmeme takéto jednoznačné stanovisko. Ďakujem. Balčitis. Ďakujem pekne, pán Balčitis. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Táto správa je veľmi dôležitá. Veľmi rýchly vedecký vývoj zjednodušil nové postupy a nové potraviny, avšak výroba potravín z geneticky modifikovaných zvierat to vytvára obrovské obavy, čo sa týka vplyvu takýchto potravín na ľudské zdravie, technologický a vedecký pokrok. Tomu sa nedá vyhnúť, ale musíme znížiť e, e, čo najvyššej možnej miere všetky pochybnosti o dopadoch. Preto potrebujeme veľmi silné opatrenia pre takéto nové potraviny a umiestňovanie takýchto potravín na trh. Spotrebitelia musia mať informácie o takýchto potravinách. Ďakujem pekne, pani Koraca Bild. Uh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som hlasovala za to, aby komisia predniesla správu o klonovaní zvierat, ktoré bude zakazovať využívanie klonových zvierat na využívanie potravín, pretože Spotrebitelia v Európskej únii nechcú takéto výrobky a záleží im na blahobite zvierat. Komisia uviedla, že nie je potreba naklonovanie zvierat, aby sme mali dostatočnú potrebu bezpečnosť v Európskej únii a vieme, že je to pre zvieratá zlé. Klonovanie je časovo náročné, aj finančne náročné. Zároveň je veľmi dôležité naďalej sa venovať výskumu a podporovať komisiu a EFSU, aby podporovali inovácie a technológie, čo sa týka všetkých ostatných aspektov klonovania. Ďalším dôležitým argumentom je, že technologické testy nedokážu rozlíšiť e, medzi klonovaným a neklonovaným mesom a preto nedokážem informovať spotrebiteľov dostatočne a zabezpečiť, aby mali vhodnú slobodnú voľbu, takú, ako si zaslúžia. Ďakujem. Ďakujem pekne, raz pani Esaj. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som hlasovala za sprísnenie pravidel v oblasti potravín, pretože podľa mňa nemáme dostatočné informácie o vplyve nanotechnológií v praxi. Stanovisko parlamentu zakázať klonované zvieratá na výrobu potravín je veľmi dôležité, pretože napríklad vo výskume sa využívajú klonované zvieratá a tam sa zistilo, že sú tam obrovské choroby, rôzne nezrovnalosti vo vývoji týchto zvieratá a tieto zvieratá často žijú veľmi krátko. V nanotechnológiách nepoznáme celkom všetky možné zmeny, ku ktorým môže dochádzať na úrovni buniek. Preto je potrebné, aby aj klonované zvieratá podliehali rovnakým pravidlám ako napríklad nové liečiva, ktoré sú na trhu. Okrem toho by bolo dôležité, aby potraviny, ktoré sa budú takto vyrábať, aby v každom prípade sme dokázali poskytnúť všetky informácie o dopadoch takýchto potravín, aby občania vedeli, či sa vystavujú riziku alebo nie. Ďakujem pekne. Teraz pani Morkunajte. Ačiū, Uh, e, no, Naujų isto produkt. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V rámci nariadenia o nových potravinách som hlasovala proti prístupu nových potravín na trh, ktoré pochádzajú z klonovaných zvierat. Domnívam sa, že musíme rozlišovať medzi vedeckým výskumom a praktickým využívaním potravín, ktoré pochádzajú z klonovaných zvierat v našom bežnom živote. Väčšina občanov Európskej únie je proti využívaniu klonovaného mesa na trhu s potravinami v Európskej únii. Preto musíme zohľadniť toto ich stanovisko. Kvalita takéhoto mesa by bola pochybná, pretože nevieme, aké vplyvy má takéto meso na ľudské zdravie. Ďalším dôležitým aspektom je etický aspekt. Dnes vysielame signál, že sme proti predajú mesa, ktoré pochádza z klonových zvierat a vyzývame komisiu, aby predložila legislatívny návrh na túto tému. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz pán Takula. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Ja by som rád to uviedol, že som hlasoval za to, aby klonované zvieratá a z nich, liha, z nich meso sa odstránilo z trhu Európskej únie, pretože to nie je vhodné. Môžem uviezť, že je jednoduché pre mňa takto sa rozhodnúť, pretože som pre život. Ide tu o otázky, ktoré sa týkajú života, zdravia nielen o blahobyt zvierat, ale aj o blahobyt ľudí. Je veľmi dôležité, aby sme sa postarali o to, aby čisté potraviny boli k dispozícii všetkým občanom a nie len, aby trh riadil možnosti spotrebiteľov, čo si môžu kúpiť. Je potrebné mať na pamäti, že meso sklonovaných zvierat a výskum v tejto oblasti nie je dostatočne rozvinutý, tak ako v nanotechnológiách. Práve naopak e, sú náznaky toho, že dopady na zdravie by neboli iba pozitívne. Dokonca sa tvrdí, že zmeny v, vo výžive by mohli spôsobiť choroby. Musíme mať na pamäti zdravie našich spotrebiteľov e, a musíme zabezpečiť ich prístup k zdravým a čistým potravinám. Ďakujem pekne. Teraz pán Hanan. You, Ďakujem pekne, pani predsednička. A chcel by som povedať, že je to pre mňa veľká čest, že vás môžem nazvať svojou priateľkou vďaka koalícii. Takže je tu určitá božská vôľa, ktorá sa prejavila. Chcel by som sa poďakovať aj vám, aj iným liberálnym a liberálno-demokratickým poslancom za to, čo sa nám tu podarilo dnes urobiť v oblasti finančných služieb. E, podľa mňa toto, čo tu robíme, má e, potenciál stať sa novou politikou rybolovu. Veľká časť tejto agendy sa sústreduje v Londýne. E, pán Hemond, hovorí pani predsednička, vy predsa máte hovoriť o správe pani Liotard. Pani predsednička, chcem sa iba poďakovať za úlohu, ktorú ste hrali pri záležitosti, ktorú som spomínal skôr, ako ste ma prerušili. Ďakujem veľmi pekne. Musíme teraz prejsť ďalej. Prejdeme teraz ďalej k správe pána Holgera Kramera a mám pána Kalenárskeho ako prvého na zozname. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Mali by sme využiť dostupné technológie na to, aby sme znížili priemyselné emisie, aby sme ochránili životné prostredie. Smernica Rady a parlamentu podporuje takéto technológie a vedie k zosúladeniu a harmonizácii legislatívy v členských štátoch Teraz sa treba ale vyhnúť ďalším administratívnym komplikáciám tým, že sa nezavedú trhové nástroje, ktoré zvýšia pôsobnosť smernice, pretože tie výsledky by boli neúmerné eh, voči nákladom. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem za integrovaný prístup Európskej Únii za integrovaný prístup k prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, pretože tento prístup je dôležitý pri eh, regulovaní emisí. Je dôležité, aby sme žili v čistom prostredí. Toto prostredie musí byť eh, vhodné aj pre naše ďalšie generácie. Zdravie vody a pôdy znamená, že všetci Musíme dať hlavy dohromady a musíme objaviť stratégie, ktoré nám umožnia znížiť znečistenie a škody na pôde a celkovo na životnom prostredí až do konca storočia. Nemali by sme byť až prehnanie prísny voči priemyselným odvetviam, pretože je pravda, že priemysel vedie k znečisteniu, ale e, máme takisto hospodárskú krízu ktorú potrebujeme riešiť. Je dôležité, aby sme čoskoro prišli so správnymi výsledkami a s cieľmi, ktoré sú dôležité pre všetkých. Ďakujem, pán Bartoloci. Áno, ďakujem, pani predsednička. Táto úloha, ktorou je prevencia znečistenia z priemyselných podnikov, je veľmi aktuálna. Je to horizontálna úloha, pretože tu ide o ochranu životného prostredia, ochranu zdravia ľudí, ale aj o konkurencieschopnosť podnikov. Toto všetko sa musí dostať do smernice. Keď sa pozrieme na integrovaný prístup, tejto dôležitej otázke, tak sa snažíme aj e, používať čo najlepšie technológie na prevenciu znečistenia, čo je tiež náš dôležitý cieľ. priemyselné podniky by mali využívať také technológie, ktoré im umožnia chrániť životné prostredie, ale zároveň musíme mať na pamäti aj potreby samotných priemyselných odvetví, tak aby sme neznižovali ich konkurencieschopnosť a neničili im budúcnosť. Toto je politický bod, na ktorý sa tiež musíme pozrieť. Musíme byť dôkladní a musíme byť trpezliví, pokiaľ ide o rokovania, tak aby sme sa v konečnom dôsledku dopracovali k dohode v treťom trialogu. Z toho dôvodu by som chcel povedať, že podporujem túto správu. Ďakujem. Pán Mesároš. Ďakujem, pani predsednička. Dnes musíme riešiť životné prostredie integrovaným spôsobom. Takým spôsobom aj vznikla smernica IPPC a týka sa 52, zariad- 52 zariadení, ktoré vlastne tvoria väčšinu priemyselných emisí. To nie je len najdôležitejšia časť priemyselných odvetví, ale aj tá časť, ktorá tvorí najviac znečistenia sú to predovšetkým emisie z priemyselných podnikov a spolnohospodárstva. Ak chceme uspieť, musíme však uplatniť rôzne právne nástroje, ktoré pomôžu členským štátom prísť s referenčnými dokumentmi, ktoré sú potrebné pre BAT. Takisto Súhlasím s tým, že potrebujeme minimálne normy pre reguláciu priemyselných odvet, preto som za túto správu. Dobre, teraz prechádzame k správe Hasi a pán Kalenovský. Ďakujem, Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca lesy okrem svojich základných funkcií pre životné prostredie ako ten najudržateľnejší ekosystém a zároveň ako súčasť krajinotvorných prvkov, zohrávajú aj veľmi dôležitú sociálnu úlohu, predovšetkým po vidieckých oblastiach. A Európska únia musí obmedziť odlesňovanie a zároveň musí podporiť konkurencieschopnosť na trhu s drevom v rámci Európskej únie a podporiť diverzitu. Rovnako nesmieme zabúdať aj na hrozby, hrozby prírodných pohrôm, ako napríklad e, povodne z minulých týždňov a zároveň čo všetko spôsobuje deregulácia vodných zdrojov. E, v tomto smere zohrávajú lesy tiež veľmi dôležitú úlohu. Pán Jo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja chcem oceniť, že komisia je proti nelegálnemu e, uvádzaniu dreva výrobkov na trh Európskej únie. Je to vzhľadom na dramatické dôsledky nelegálnej ťažby dreva je naliehavé. E, na druhej strane je potrebné nájsť vyvážený kompromis, ktorý by nezaťažoval firmy v tejto oblasti prílišnými byrokratickými pravidlami. Podľa mňa je potrebné, aby sme zabraňovali nelegálnej ťažbe, ale zároveň, aby sme riešili problém udržateľného hospodárstva lesov. Trhovou výrobou, e, výhodou, ktorú predstavuje nelegálne ťažbe dreva, e, k tomuto sa musíme postaviť e, radikálne. Je potrebné podporovať tých, ktorí majú prospech z dreva ako z udržateľnej suroviny v našej prírode. Ďakujem pekne. Teraz e, ďalšia rečnička. Ďakujem pekne. Plán Európskej únie, ktorá sa, ktorý sa zameriava na vyradenie nelegálne ťaženého dreva z trhu, je podľa mňa vhodný. Na druhej strane je potrebné e, zaviesť praktickejšie opatrenia. Myslím si, že opatrenia na trhu, ktoré nie sú vhodné na udržateľný rast v tejto oblasti nie sú priaznivé pre celú túto oblasť. Je potrebné na, mať na pamäti, že veľká časť z dreva, ktoré na trhu v rámci Európskej únie pochádza zo samotných zdrojov Európskej únie. Musíme zabezpečiť, aby sme nezavádzali také príliš silné pravidlá pre nás samých, že budeme oslabovať konkurencieschopnosť európskych podnikov v tejto oblasti. Myslím si, že zákaz na trhu e, pre drevo, ktoré je nezákonne ťažené, je potrebné, ale na druhej strane je potrebné, aby v praxi boli také požiadavky, ktoré umožnia, aby tí, ktorí si kupujú, aby vedeli, od koho kupujú, aby tí, ktorí predávajú, vedeli, komu predávajú. Táto situácia sa zdá, že sa snažíme e, konať v rámci Európskej únie, aj keď samotný problém je úplne niekde, niekde inde, než v Európskej únii. Musíme zakročiť práve tam, Teraz, pre... teraz prejdeme na ďalšiu správu. Sanchez preseda a teraz pán Halami, nech sa páči, môže sa vyjadriť k téme finančných služieb. Ďakujem pekne, pani predsedajúca k akému problému je táto správa riešením? Môžeme, môžeme viniť veľmi veľa ľudí z prepadu um, úverových trhov, môžeme viniť banky, vlády, regulátorov, um, všetkých tých, ktorí spôsobovali uh, tento problém. Ale obávam sa, že tieto návrhy, ktoré sú predkladané, nie sú nejakým špecifickým riešením tohoto problému. Skôr sú výsledkom akéhosi nesústredeného a nekonkrétneho obviňovania všetkých, ktorí pracujú vo finančných službách. To je v poriadku, keď reprezentujete krajinu, ktorá má zanedbateľný sektor finančných služieb. Ale E, vaši a moji voliči sú priamo závislí od jednej tretiny britského, e, britského hrubodomáceho produktu, ktorý spláca aj všetky výdavky e, vlády. A tieto návrhy, ak posunieme právomoci od Londýna do Bruselu a zároveň aj vytvoríme ekvivalent spoločnej, spoločnej rybolovnej politiky, jednoducho budeme spoločne platiť za ostatných a budeme znášať ich riadenie našich trhov. Chápem, keď niekto má problémy proti Londýnu alebo kapitalizmu, ale ale príde mi to mimoriadne šokujúce, že naši vlastní krajania v tejto snemovni hlasovali za tento návrh. Ďakujem pekne a teraz, dáme slo- teraz prejdeme na správu Gul- e, Gulard a teraz má slovo pán Antoniavci, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani prezidajúca. Môj pocit je ten, že v rámci súčasného obdobia úverovej krízy je naozaj veľmi dôležité, aby Európska únia vytvorila finančný systém dohľadu, ktorý bude integrovaný a efektívny. A to s cieľom aby sme sa vyhli budúcim krízam v budúcnosti, alebo tak podobným krízam v budúcnosti. Myslím si, že e, vytvorenie Európskej, e, Európskej e, rady pre dozorovanie systematických rizik je veľmi dobrým systémom a zabezpečí to zároveň aj konzistentné rozhodovanie a bude to odpovedať na potreby našich občanov, ktorí častokrát očakávali takéto špecifické kroky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsedajúca a Hlasovala som za e, všetky tieto správy, ktoré sa týkali finančných inštitúcií a finančných trhov a služieb. A to vrátanie správy, ktorú pripravil e, Jose, Maria, e, Jose Manuel Garcia Margaďo tento typ legislatívy ohľadom finančných inštitúcií je zameraný na lepšie riadenie bankových aktivít, zvyšuje to transparentnosť trhov s derivatívmi a zároveň to vytvára opatrenia, ktoré reagujú na e, možnosť, e, na možnosť bankrotov finančných inštitúcií. A to je naozaj veľmi akútne a veľmi aktuálne Máme pocit, že nedostatočne regulované finančné trhy a zároveň aj aktivity finančných inštitúcií tam, kde hlavným, boli hlavným dôvodom finančnej krízy a celosvetovej recesie. Ak finančná ekonomická kríza skutočne vytvorila vážne rizika, a ohrozila stabilitu finančného systému a zároveň aj fungovanie spoločného európskeho trhu. Preto, aby sme sa vyhli blúdnemu kruhu recesie a zároveň, aby sme, aby sme zlepšili stav na finančných trhoch, chce to lepšiu reguláciu a za lepšie riadenie. Naši partnery v USA a ich zástupcovia už prijali podobné kroky. A to práve tým, že schválili e, schválili čerstvý zákon. Práve preto je aktuálna doba alebo aktuálne príležitosť, aby reagoval Európsky parlament ak sú nejaké pochybnosti, my teraz eh, hovoríme o správe Garcia Margaďovej Marfil. A ďalším rečníkom je pán Antonio Siegen. Nech sa páči. Pekne, pani predsednička som za to, aby sme vytvorili Európsky orgán bankového dohľadu. A to práve preto, že tento orgán nám umožní zapchať isté medzery e, v legislatíve, ktoré sa ukázali počas nedávnej krízy. A parlament poukazoval na existenciu týchto nedostatkov už po isté obdobie. Ako sme, ako sme videli aj v správach tejto všeobecnej téme, e, koordinácia medzi národnými orgánmi dohľadu, ktorých jurisdikcia je obmedzená hranicami členských štátov, e, sa neukazuje ako dostatočný nástroj, tak aby sme dokázali monitorovať finančné inštitúcie ktoré v podstate vnímajú spoločný vnútorný trh ako otvorený priestor pre konanie, a to bez akýchkoľvek hraníc. A preto to môže byť naozaj prvý výrazný krok dopredu, tak aby sme sa vyhli podobným problémom do budúcnosti. Pán Palovny, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca Myslím si, že vytvorenie tohto nezávislého orgánu, ktorý bude silný a bude mať právomoci aj zavádzať sankcie a bude môcť zasahovať priamo bez toho, aby e, kontaktoval predtým komisiu alebo vlády členských štátov, ale mám predsa len isté otázniky. Je tu niekoľko problémov, ktoré by sme sa mali snažiť predísť. Akékoľvek zavedenie novej dane na bankovníctvo je podľa mňa nevhodné. Musíme sa uistiť, e, aby vina vlastníkov sa nepresúvala na malé a stredné podniky a na spotrebiteľov. Nemáme e, jednotný systém bankovníctva. V talianskom systéme sa ukazujú zdravé tendencie, vychádzajú zo silných základov a snažia sa chrániť úspory občanov. E, ak teda zavedieme dočasný zákaz niektorých finančnej činností je potrebné zvážiť vynimočné okolnosti. Nemali by sme zasiahnuť všetkých bez ohľadu na okolnosti. Myslím si, že priama forma sledovania tohto nového orgánu o možných eh, nových eh, úradoch systémového rizika, toto by malo byť niečo, čomu by sme sa mali eh, vyhnúť aj z mikroprudačného, aj z makroprudačného hľadiska. Musíme sa však snažiť dosiahnuť dohodu na úrovni rady. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k správe McCarthy. Pán Takula, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Hlasoval som napokon e, za túto správu na základe inštrukcií mojej policie skupiny, aj keď musím uviezť, že tu išlo o isté populistické elementy, ktoré celkom neschvaľujem je potrebné skonštatovať, že nikto z nás nechce, aby banky e, využívali peniaze e, bežných daňových poplatníkov. Je potrebné sprísniť pravidlá, ale tieto prísne pravidlá, napríklad čo sa týka tejto oblasti, to nie je legislatíva na úrovni Európskej únie. Je potrebné to ponechať na úrovni členských štátov, e, tieto rozhodnutia, ktoré sa týkajú bank. Je jasné, že je možné diskutovať o týchto všeobecných etických otázkach, čo je vhodné, čo nie je vhodné, ale vieme, že 27 členských štátov Európskej únie aj medzi sebou, aj e, navzájom majú rozdiely v tom, čo je pomerné a čo nie je pomerné. Myslím si, že sú tu však aj dobré časti tohto návrhu, ako napríklad e, tie kapitálové e, podmienky. Je však vhodné, aby sme zabezpečili, aby banky dokázali operovať na zdravom základe a aby sa zlepšovali podmienky v tejto oblasti. Nikto totiž nechce samozrejme, aby sme čelili opäť rovnaké kríze ako nedávno. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k správe Ferreira. Pán Mastela má slovo. La recente crisi finanziaria, signor Presidente, Nedávna finančná kríza spôsobila rôzne diskusie o potrebe zasiahnuť na zabezpečenie udržateľnosti finančného systému. Opatrenia, ktoré sa doposiaľ vykonali, budú e, spôsobovať obrovské náklady a budú mať aj e, druhotný vplyv na finančné trhy, e, spôsobia zmrštenie kapitálového trhu ďalej, spôsobia zvýšenie zamestnanosti a taktiež roztýlenie fiskálneho základu. Príliš veľké bremeno sa presúva na plecia daňových poplatníkov. Nedávesnanosť bude príliš vysoká. Stratégie a systémy, ktoré sa aplikujú v Európe, spôsobujú obrovské obavy, keď ich vnímame ako celok. A tá, ten právny základ a narušovanie sportovej súťaže ešte pridáva k týmto rizikám. Musíme sa snažiť medzinárodne zjednotiť pravidlá a podmienky fungovania v tejto oblasti. Európska únia musí sa aktívne podieľať na takomto riadení finančného systému. Musíme sa uistiť, aby náš jednotný trh bol pevný so všetkými jeho členmi. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k správe o Európskom nástroje finančnej stability. Pani tam má slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Naša skupina hlasovala proti tomuto návrhu uznesenia, pokiaľ ide o rozhodnutie z 9. mája o vytvorení Európskeho nástroja finančnej stability a Európskeho finančného stabilizačného mechanizmu. Boli sme proti tomu, hoci sme mali pocit, že tieto rozhodnutia sú pozitívne a dôležité pre ochranu jednotnej meny a stability v eurozóne. Chcela by som iba povedať, že pri tejto príležitosti Európsky parlament už nejaký čas žiada, aby rada postupovala v tomto smere. Mali by sme vyslať signál jednoty a solidarity na trhy, ale taktiež sa domnievame, že Európska centrálna banka ukázala, že je hodná tejto stability, jednoty a solidarity, pretože zasiahla do trhu z dlhobyspy a myslíme si, že to bolo vhodné, ale nie sme za odsek 14. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Stabilizačné mechanizmy, ktoré sa ponúkajú, hoci prichádzajú veľmi neskoro, sú pre nás uľahčením, pretože krajiny budú trpieť finančnými ťažkostiami, ale to sú iba predbežné opatrenia. Kríza jasne ukázala, že mnohé krajiny a hlavne tie, ktoré sú v eurozóne, trpia vážnymi problémami a nemajú dobrú koordináciu. Dá sa hovoriť aj o tejto myšlienke finančnej stabilizácie, ale skôr ako vytvorme novú inštitúciu, musíme si overiť, ako fungujú staré inštitúcie. Musíme sa zamyslieť nad súdržnosťou, musíme sa vyhnúť takej situácii, aby stabilita eurozóny a dobré úverové hodnotenie boli postihnuté, pretože tam máme veľké obavy a tam sa aj veľa robí. Ale iné krajiny sú v globálnych súvislostiach vystavené cudzím mocnostiam. Ďakujem teraz. Prechádzame eh, k správe o žiadosti Islandu o členstvo Európskej únii a prvého na zozname pána Higinca. Pokiaľ ide o toto uznesenie žiada, aby sa splatili úvery islamských bank a bez toho, aby tam bolo napísané, aby to bremeno e, nepadlo na plecia bežných ľudí. Ide o 7,3 miliard neskôr. Chcel by som pripomenúť Európskom parlamentu, že 93% obyvateľov Islandu odmietlo že sú proti tomu, aby splácali dlhy, ktoré vznikli vďaka špekulantom. Takže nech títo špekulanti zaplatia za to cenu. Európske inštitúcie a predovšetkým komisia šikanovali krajiny, aby udržali životnú úroveň svojich obyvateľov a pritom nezvihla prsa, aby upravila situáciu na finančných e, trhoch za podmienok, ktoré obhavuje pán Henon a turistická strana v Británii. Ale na druhej strane máme povinnosť povedať pravdu a varovať ľudí na Islande, že inštitúcie Európskej únie uplatňujú neoliberálne politiky, ktoré spôsobili krízu a nie sú ich priateľmi. Pani Adrien Kajner, pani predsednička, ja som hlasovala za uznesenie a teraz by som chcel vyjadriť svoju silnú podporu pre otvorenie rokovaní o vstupe Islandu do Európskej únie. Island je bez pochyby európskou krajinou so silnou demokratickou kultúrou, so systémom ľudských práv a rozvinutou ekonomikou skutočne nadišiel čas, aby sa Európska únia rozšírila do oblastí, ktoré plnia politické, geografické a ostatné kritérie pre vstup do EÚ. Rozširovanie EÚ by sa nemalo teraz zastaviť, pretože sú aj iné krajiny v Európe, ako Chorvátsko, balkánske krajiny, ktoré čakajú ešte na vstup do EÚ. Mohli by sme možno spomenúť aj Bielorusko a Gruzínsko Rozširovanie EÚ bolo najúspešnejším zahraničným nástrojom Európskej únie doteraz. Takže opäť rozbehneme tento proces s Islandom. To by mal byť prvý nový člen EÚ eh, e po Lisabone. Ďakujem, pán Hanna. Pani predsednička, je veľmi nádejné dúfať, že teraz nejaká krajina bude hlasovať za to, aby nejaká ďalšia krajina vstúpila do EÚ. Nechcem tu znieť ako Kassandra, ale už pred mnohými rokmi som navštívil Island v 92. a teraz tiež a videl som, že došlo k obrovskej transformácii. Nikto nemôže poprieť, a akému veľkému pokrému tam došlo za dve desaťročia z rybolova poľnohospodárstva k jednej z najrozvinutejších ekonomík na svete? Island hlasoval za vstup do EÚ a to môžem podporuť, ale určite si neviem predstaviť, že by chceli odovzdať svoju moc a autonómiu, ktorú majú a ktorá je vlastne zakorenená v ich mysliach už celé desaťročia. Oni si veľmi cenia svoju autonómiu a pokiaľ som ich zle neposudil, tak pochybujem, že budú hlasovať za to, aby sa vzdali svojej nezávislosti a autonómie. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som hlasovala za toto uznesenie. Podľa mňa je to vynikajúce, že komisia tak rýchlo dokázala postúpiť v rokovaniach o prístupe eh, Islandu po tom, čo predložil žiadosť. Členstvo Islandu by posilnilo spoluprácu v arktickej oblasti a tiež ich vplyv v európskej politike. Ale Island eh, konec koncov sám rozhodne o tom, či sa stane alebo nestane členom Európskej únie to je, Island je jednou z najstarších demokracií na svete a tam demokracia skutočne, demokracia skutočne funguje, avšak v rokovaniach eh, budú aj eh, ťažkosti, hospodárstvo, regionálna politika, polnohospodárstvo a najmä predaj v niektorých citlivých oblastiach. Tam, kde aj Európska únia sa musí zamyslieť nad tým, ako sa v týchto rokovaniach bude ďalej postupovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tým sme uzavreli vysvetlenie hlasovania a týmto môžem odročiť túto schôdzu do 15. hodiny dnes popoludní.